výbory môžu začať rokovať. A teraz hneď, kto sa bude chcieť vyjadriť, tak sa môže o chvíľu. Ešte vás chcem informovať, že spoločne s predsedom rady prezident Tajani zajtra podpíše dva akty, ktoré bolo schválené v rámci bežného legislatívneho postupu v zmysle pravidla 78 parlamentného rokovacieho poriadku a tituly budú publikované v zápisnici z tejto schôze. Ďakujem za prejavenú trpezlivosť a predtým, než prejdeme ďalším bodom, tak sú tu traj kolegovia, ktorí sa hlasia o slovo. Pán Frunzulica, chcete niečo povedať eh, k postupu pani predsednička. 20. novembra v Kieve sa odohralo fórum národných menšín na Ukrajine, vrátanie zastupcov rumunskej, eh, slovenskej, polskej, maďarskej, eh, menšiny, taktiež e, židovskej a tatarskej menšiny a diskutovalo sa tam o novom návrhu zákona, ktorý zakazuje národným menšinám, aby vzdelávali svoje deti na všetky úrovnia vzdelania, článok 7. Toto fórum bolo prerušené e, politickým hnutím Svoboda na Ukrajine a toto prinútilo, účastníkov boli evakuovaní, takže parlament by k tomu mal zaujal stanovisko. Skutočne je to dôležitá záležitosť. Ukrajinské úrady nemôžu tolerovať takúto situáciu. Ukrajina je e, pridruženým členom EÚ e a preto musí brániť a propagovať európske hodnoty, vrátane práv národných menšín a ich práva na vzdelanie v materskom jazyku. Ďakujem. Ďakujem. Berieme na vedomie. Teraz bude hovoriť pani Šujca. Taktiež. Ja by som chcela hovoriť v mojom rodnom jazyku. Ďakujem za slovo. Takže musím informovať tento parlament o tom, že chorvátsky parlament prerušil schôdzu parlament Bosne v Hercegovine taktiež, pretože momentálne je 6 chor- bosenských Chorvátov, na, ktorí sú súdení e, v Hágu na medzinárodnom tribunále, ale a jeden z nich požil jec po tom, čo bol vyslovený rozsudok a bohužiaľ otravil sa a zomrel. Takže ja som e, si myslím, že tieto parlamenty preušeli svoju schôdzu. Ja by som vás o tom mala aspoň informovať, o tom, čo sa stalo a o tom, ako teda vyzerá rozhodnutie Hákského súdu. Hovorilo sa tom teda o udalostiach v priebehu vojny. A myslím si, že tento krok bol správny. Ďakujem teraz pani Infeld. Ďakujem. Vieme, že politické diskusie sa niekedy dosť môžu rozvíriť vášne, ale musím povedať, že som bola veľmi šokovaná, pri tom, že v politike som už nejakou dobou, keď som videla, ako sa húpali na niektorí naši polskí kolegovia alebo ich bábky ako boli obesení. Videla som to na internete. Takže je dobré, že predseda Tajany okamžite zareagoval, obratil sa na polskú vládu a požiadal ich o zaručenie e, bezpečnosti našich šestich kolegov a britská pardon, polská premiérka toto odsúdila, ale okamžite hneď aj povedala, no ale pozrite sa, ako sa správajú tí vaši poslanci, ako ohovárajú Polsko. No a jej ak je kolega zo strany, ktorý je podpredsedníkom, e, podpredsedom e, tohto parlamentu sa vyjadrovala v podobnom duchu. Takže samozrejme máme slobodu slova, ale mohli by sme e, trošku jeden druhého rešpektovať a predseda Tajány by mal tlačiť na polskú vládu, aby nezaručila len fyzickú integritu polských kolegov, ale aj aby zaručil slobodu slova, napriek tomu, že môžeme hovoriť niečo, čo sa im možno nepáči. Ďakujeme za toto veľmi dôležité vyhlásenie. Ako viete, pán predseda Tajani už koná a rešpekt, to je slovo, ktoré by sme mali používať častejšie. Takže ďakujem. Ešte pán eh, Dartmouth, máte slovo. Ďakujem. Len by som chcel požiadať pani Sophie Intfeld, že pokiaľ tak obhajuje slobodu slova, či e, sa to vzťahuje aj na Európsky parlament, alebo len mimo neho. Ja sa vyjadrím k tejto otázke a je to áno. To je odpoveď. A teraz prejdeme k nášmu programu. Takže finálna verzia našej agendy. Alebo prepašte, ešte pani Harm chce hovoriť, alebo nie? Alebo áno, pani Háms, prepačte. Dostaneme sa ešte k nášmu programu. Chcela som dodať len k tomu, čo povedala kolegyňa za ALDE, že aj pre mňa to bolo skutočne znepokojivé, keď som uvidela na sociálnych médiách tie obrázky viacerých našich kolegov z Polska, ktoré ukazovali našich kolegov obesených Myslím si, že toto vôbec nie je niečo, čo by nejak e, spadalo pod e, slobodu prejavu. Pre mňa toto je skôr e, trestný čin. A rozhodne môžeme očakávať od kolegov na predsedníctve vrátanie podpredsedu z Polska. Môžeme od nich očakávať, že nie len, že sa, nebudú ospravedl- že sa budú ospravedlňovať za e, tieto kroky, ale že proti tomu aj niečo urobia, pretože podľa mňa toto je trestný čin. Ďakujem, pani Hamzo, to je veľmi vážna otázka. My sme si to zapísali a taktiež e, valné zhromaždenie podporilo vaše obavy. No a teraz, nechcem o tom teraz diskutovať, ale ešte odozdám slovo pánu Krasnodemskému tylko że koledzy... Ďakujem za slovo. Chcel som vám povedať, že kolegovia si zbytočne robia starosti, pretože polská vláda sa tomu už venuje. Ďakujeme za tieto informácie, pán Weigl. We are expressing our... Chceme vyjadriť našu solidaritu viacerým kolegom a chcel by som požiadať tento parlament, aby taktiež ukázal solidaritu k bývalým eh, európskym europoslancom, ktorí sú väznení v Španielsku. Myslím si, že by sme mali prestať mlčať ohľadom toho, čo sa tam deje. Ďakujem. Thank you. Colleagues, I had mentioned... Ďakujem, takže kolegovia, hovorila som o tom, že 15. novembra konferencia predsedov podľa e, pravidla 149 schválila finálnu verziu nášho plenárneho programu a potom sme navrhli po konzultáciách s, po skupinami navrhujúce nasledujúce zmeny. Vyhlásenie komisie ohľadom e, balíčka o ferom zdaďovaní sa posúva, taktiež vyhlásenie ohľadom e, potôb e, k Atike a ohľadom pomoci po prírodných katastrofách je tretím bodom. No a zajtra sa bude taktiež hlasovať o správe pána Gajera v súvislosti s mobilizáciou a finančné rezervy a taktiež je tam správa pani Sakofa ohľadom spolupráce v oblasti e, technológie. To je taktiež e, teda posunuté, nikto nenamieta, dobre, takže schválené. No a zajtra ešte informácia, správa pani Ferrera bola schválená výborom Júri v zmysle pravidla 9.9 e, a preto sa o bude hlasovať. Takže agenda je odchod súhlasená s týmito zmenami. Teraz prechádzame k prvému bodu. Máme tu rozpočtový postup na rok 2018. Ako prvý na zozname je pán Artui, ktorý je predsedom výboru pre rozpočet. Takže možno necháme chvíľku